Vítame pani eh, podpredsedničku, pani eh, vysokú eh, predstaviteľku. Viceprzewodniczący Komisji Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej. A teraz by sme využili príležitosti na to, že budeme hovoriť o samite pre východné partnerstvo vo Varšave, ktorý sa uskutoční 29. septembra. Nech sa páči, e, pani Baronka. Ďakujem pekne. E, teší ma, že e, sa môžem tu vyjadriť pred summitom, ktorý sa uskutoční koncom tohto týždňa vo Varšave. Je teda o summit o východnom partnerstve a ako dobre viete, parlament vždy podporoval toto partnerstvo, aj vy, pán predseda, budete tam za, v mene parlamentu vystupovať a e, ja sa vám chcem poďakovať za vaše odhodlanie, takisto aj kolegovi Filemu, e, ktorý veľmi e, intenzívne podporuje východné partnerstvo. Posunenie našich vzťahov s našimi susedmi je našou veľkou prioritou a povedal som už aj na úvod mojeho funkčného obia, že podľa mňa je to hlavná priorita Európskej únie hlavná priorita Európskej únie a že podľa nej by sme mali byť hodnotení. Východná Európa sa v posledných 20 rokoch veľmi výrazne zmenila, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme tieto krajiny podporovali v ich procese tranzície k demokracii a k trhovom, k trhovému hospodárstvu. Ehm, e, tento proces je nielen v ich, ale aj v našom záujme, keďže aj e, našu bezpečnosť a prosperitu to posilňuje. V maji 2009 sme spustili východné partnerstvo ako rámec, v rámci ktorého e, by sme chceli Eh, budovať eh, politické vzťahy s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzinskom, Moldavskom a Ukrajinou. Za posledné dva roky sme dosiahli istý pokrok a posunili sme naše vzťahy eh, s týmito partnermi. Tento rok by sme chceli ukončiť negociácie, pokiaľ ide o sačičnú dohodu s Ukrajinou, vrátane aj oblasti voľného obchodu a takisto chceme spustiť rokovanie o takomto o takejto takovejto zvonevolného obchodu s Moldavskom a s Gruzínskom. E, implementujeme takisto e, akčné plány v oblasti vízovej s Ukrajinou a s Moldavskom a e, dohody o facilitácii víza a readmisných dohodách vstúpili pred pár mesiacmi do platnosti aj s Gruzínskom a podobne chceme v budúcnosti postupovať aj v prípade Arménska, Azerbačana a Bieloruska. Naše partnerstvo sa netýka iba vzťahov medzi vládmi, eh, vládami, ale aj eh, s ľuďmi a chcem eh, podporiť snahu parlamentu posilniť svoje vzťahy s východnými krajinami vytvorením parlamentného zhromaždenia Euronest. Takisto aj ehm, občianská spoločnosť a podnikatelia sa stretnú aj teraz na tom Varšavskom samite a tam sa takisto zúčastní aj komisár File Navyše viac ako 2000 študentov, akademikov z týchto krajín e, dostalo e, štipendia na štúdium v EÚ. Východné partnerstvo vychádza z princípov e, transparentnosti, odpovednosti, demokracie, ľudských práv a základných slobod a fungovania právneho štátu. V Polsku jasne povieme, že keď teda my uznávame ich e, ambície byť súčasťou Európskej únie jedného dňa alebo u Európy, e, tak zase zároveň máme aj isté očakávania od našich partnerov, pokiaľ ide o demokraciu. Nachádzajú sa v rôznych fázach e, tohto, tohto pokroku a naša úloha je podporovať ich prakticky v tomto procese politickej asociácie a ekonomickej integrácie z EÚ. Tento mesiac som jasne e, Ukrajine povedala, že e, práve otázka demokratických princípov e, a a právneho štátu e, sú veľmi dôležitými e, základmi našich budúcich vzťahov. Máme tu e, e, mimoriadne obavy, pokiaľ ide o prípady e, e, súdnych, súdneho stíhania Juli Timošenko a iných členov jej vlády a e, takisto vrátiť sa, e, snaha vrátiť sa predchádzajúcemu volebnému systému, čo e, medzinárodný partner neodporúča, Takže to sú také problematické oblasti. To isté e, platí v prípade e, Bieloruska. Tam Eh, v decembrových prezidentských voľbách aj odvtedy eh, eh, došlo k veľkej represii demokratických ľudských práv. Požiadali sme o okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a zároveň sme posunili našu spoluprácu alebo pomoc občianskej spoločnosti v Bielorusku. Potom, čo prebehla revízia našej politiky susedstva, ktorú sme vykonali ja a Štefan File, sme si povedali, že práve tento e, moment e, podmienenosti bude do budúcna pre nás dôležitejší e, pri podpore týchto kraj. Znamená to, znamená to viacej finančnej podpory, bližšia politická spolupráca a e, bližšia ekonomická integrácia pre tie krajiny, ktoré naozaj reformujú, čiže dávajú viac a dostanú aj viac od nás. Dôležitý, e, dôležitou súčasťou novej politiky susedstva je, že niektorá časť, alebo istá časť našej podpory bude venovaná mimovládnym organizáciám v rámci našej podpory občianskej spoločnosti. E, máme prostriedky, ako to dosiahnuť v rámci e, Neighborhood Civil Society Facility. Pracujeme aj na vytvorení tzv. nového European Endowment for Democracy. Potom e, sú tu konflikty v regióne Náhorný Karabach, e, transistria, e, Abcházsko a Južné Osecko. To sú možno najväčšie prekážky kreku a dúfame, že naši východní partnery spravia všetko preto, tak ako aj my, aby sa tieto konflikty podarilo vyriešiť, pretože predstavujú mnohé výzvy. V auguste nakoniec môjho odporúčania rada schválila vymenovania Filipa Leforta ako špeciálneho zástupcu EÚ e pre Južný e, Kaukaz a krízu v Gruzinsku. Jeho mandát zahrňa prispievanie k mieromilovnému vyriešeniu konfliktov v súlade s princípmi medzinárodného práva, pričom má sú e, spolupracovať, úzko spolupracovať so všetkými e, partnermi. Samozrejme, aj na Horných Karabach je na našej agende veľmi vysoko. Podporujeme e, tzv. skupinu z Minsku, z Minska, spolupracujeme s jednotlivými stranami a snažíme sa nájsť spoločné riešenie. Takisto pracujeme na situácii po vojne v Gruzinsku, pokiaľ ide o e, region región e, Transnistria. Tam e, sme 22. septembra zabezpečili, že sa budú opäť otvárať rokovania vo formáte 5 plus 2. Dúfame, že v duchu spolupráci sa táto práca bude odvíjať ďalej. Chceme, aby Varšavský summit bol úspešný a chceme e, jasne ukázať našim východným partnerom, že musia naozaj primeraným spôsobom konať, aby e, vytvárali tie demokratické podmienky a ten právny štát, ako si to my predstavujeme. E, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani podpredsednička komisie. Pán Brok, EPP, nech sa páči. Pán komisár, ja sa divím, prečo e, hovorí e, pani komisárka o banke rady, keď tu hovoríme o politike východného partnerstva, ale k tomu sa e, vrátim neskôr. Dúfam, že summit vo Varšave bude úspešný, že to bude naozaj obrovský úspech. Dúfam, že napriek rozdielnemu vývoju najmä v Bielorusku a tak ďalej, sa podarí rozvíjať viastranné vzťahy. Vy ste hovorili o konflikte v Náhornom Karabachu a sú tam určité záujmy. A tieto záujmy treba spojiť medzi e, členskými štátmi, tak aby sa podarilo riešiť aj konflikty. Takéto partnerstvo by mohlo byť o mnoho silnejšie e, z rôznych e, pohľadov, tak aby sme mohli e, postúpiť pred e, z politických, ale aj z ekonomických aspektov. E, Bielorusku kladú veľký dôraz na to, aby sme spolupracovali aj s občianskou spoločnosťou a jednoducho tu potrebujeme mať ďalšie demokratické nástroje, aby sme mohli pomôcť presadzovať demokraciu aj v štátoch, kde túto demokraciu ešte veľmi dobre nepoznajú. E, pani Ešton a pán File, dovolte, aby som vyjadril ďalšiu e, pripomienku. Počul som, e, že generálny prokurátor na Ukrajine dnes na základe článku trestného práva, ktoré platili na Ukrajine od roku 1957 ešte z čias e, Stalina a veľmi ho nezmenili, e, tak na základe toho žiadali 7 rokov väzenia pre Juliu Timošenkovú a e, pokutu vo výške 1,5 miliardy dolárov. A ďalej sa to netýka iba Tymošenkovej, ale asi 15-16 predstaviteľov opozície, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii. Ak e, do piatku sa neobjasní táto situácia, tak Potrebovali by sme vedieť, ako ďalej postupovať, e, pokiaľ ide o Janukoviča a e, ďalších predstaviteľov Ukrajiny, e, pretože je v našom záujme doriešiť túto situáciu. Musí byť jasné, že aj iná krajina, ktorá chce mať európsku perspektívu, má právo na demokraciu a právny štát. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene socialistov a demokratov. Hane Svoboda. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. A ďakujem vám, pani vysoká predstaviteľka, za to, čo ste povedali aj za pochvalu e, pána Fuleho, pretože on sa naozaj veľmi zasadzuje nie len za samotné partnerstvo, ale aj za to, aby e, sa tam podporili, podporil demokratický vývoj. Chcel by som pánovi Filemu povedať, že v tomto partnerstve nejde o zväzok proti Rusku, ale ide o zväzok pre e, východné krajiny, ktorý im má pomôcť rozhodnúť sa, ktorým smerom sa chcú uberať e, v Európe a s kým budú spolupracovať. A to platí predovšetkým pre Ukrajinu. Ukrajina je pre nás dôležitým partnerom. A želáme veľa e, úspechov polskému predsedníctvu na tejto konferencii. Obyvatelia Ukrajiny sa právom pýtajú, ako to je s touto dohodou s Ruskom, pokiaľ ide o, o plyn. Prečo sa Rusko zrazu stalo z nepriateľa Timošenkovej priateľom e, Timošenkovej a obhajuje Timošenkovu? Tá cena, ktorá sa tam dojednala e, za plyn, nie je veľmi priaznivá pre e, ukrajinský ľud, ale môžeme ju považovať za negatívnu. Ale toto je stanovisko mojej politickej skupiny. Takéto otázky treba riešiť politicky a nie na trestnom súde. A preto apelujeme na ukrajinskú vládu a na prezidenta, aby našli východisko z tejto situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Odsudenie Tymašenko je na základe niečoho, čo sa uzaknilo v čase, keď už aj e, Stalin bol mŕtvý. Povedal si, že to bolo v roku 1957, ale to je jedno. Ale Jednoduché to niečo vzniklo za e, čia stalinizmu a e, doteraz platí. To nie je priateľné, aby niekoho na základe takéhoto právneho základu prenasledovali presne stíhali ešte dnes. Toto musí tento parlament dať jasne najavom. Chceme mať Ukrajinu čo najbližšie k Európskej únii, chceme mať demokratickú Ukrajinu e, s politickými cieľmi, ktoré môže aj dosahovať a dúfame, že Ukrajina to pochopí a uberie sa touto cestou. Ďakujem veľmi pekne. A máte naozaj pravdu, obaja e, kolegovia. Dobre, že ste spomenuli komisára Filiho, pretože naozaj urobil dobrú prácu. A teraz Jan Gerber, Gebrandy, liberáli a demokrati. Ďakujem, vážený pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, pán komisár. Na tango treba mať e, dvoch a treba mať aj hudbu. To, čo sme povedali o Afrike a o Blízkom východe, platí aj tu. Zdieľame tú istú sálu. A na východe Európy niekedy naozaj máme pocit, že nás odtiaľ delí veľmi veľká chladná vzdialenosť. Zdá sa, že je tu malý záujem od členských štátov dať nejaké lekcie aj východným susedom. A to je zrake, pretože potrebujeme mať stabilných východných susedov a navyše závisíme od energie, ktorá z tohto regiónu prichádza. Pani Ashton, pán komisár, Mňa by zaujímala jedna vec. Členské štáty musia vyvíjať väčšie úsilie, aby e, prehlbili dialog. Európska únia nie je dirigentom, ale je tým párom, ktorý sa vie pohybovať a vie sa prispôsobovať. A to, čo sa deje v Rusku, ma veľmi zneopokojuje, znepokojuje. Musíme využiť e, tanečnú sálu ele- s eleganciou, s gracioznosťou. To potrebujeme. Existujú isté podmienky, ale ja si myslím, že e, keď nebudeme tancovať, tak sa nezlepšíme v tanci. My musíme naďalej pokračovať v kontaktoch, napríklad s verejnou komorou s Azerbajdžanom alebo s pokrokovými hnutiami a občianskou spoločnosťou. Sú tu samozrejme aj ďalší protagonisti. Máme tu po Rusku Turecko. To je nový tanečný pár. E, a Hm, najskôr sa teda títo taneční partnery možno nepoznali, ale postupne nachádzajú spoločný rytmus. A myslím si, že naša spolupráca s týmito piatimi krajinami Euronestu, eh, ja si myslím, že je dôležitá, ja verím v tento proces a myslím si, že keď budeme naďalej tancovať, môžeme dosiahnuť výsledky. Kolik Tanok? Teraz eh, kolega Charles Tanok za konzervatívny. Zatiaľ, čo oči Európskej únie sa zameriavajú na južný rozmer e MP a Afriku. Nesmieme zabúdať ani na východné partnerstvo a na podporu užších vzťahov e, s týmito krajinami. Ukrajina prechádza e, s veľ, veľmi zložitými vzťahmi, kde dochádza k zhoršovaniu politickej situácie a takisto dochádza k zhoršovaniu právneho štátu. Videli sme, čo sa stalo pani Timošenkovej. A snažíme sa im tu pomôcť e, v Európskej únii. V e, Bielorusku zase vládne e, diktátor Lukašenko a Rusko nadalej okupuje Gruzínsko a dochádza k stupovaniu napätia v Azerbajčane a Náhornom Karabachu. Ja vítam menovanie Fileho za komisára, ktorý je zodpovedný za východné partnerstvo, ale uh, pokiaľ ide o článok 49 a Európsku úniu a tri e, zakaukazské krajiny, e, musím povedať, že to paralizuje celý tento postup, čo nevyzerá veľmi dobre e, pre Európsky parlament a preto, o čo sa snaží Európsky parlament. Dúfam, že e, konferencia vo Varšave nedopadne e, rovnako ako e, iné konferencie, ktoré sa venovali aj takým otázkam ako obchod, liberalizácia obchodu. A dúfam, že to dopadne úspešnejšie vo Varšave. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Chcel by som pána Dovky Lieviča. Um, ehm, Vítajte tu pri polskom predsedníctve. A teraz kolega Werner Schulz, zelený. Vážený pán predseda, dámy a páni, novo vytvorený princíp viac za viac by mal e, pomôcť najmä pri budovaní občianskej spoločnosti vo východnom partnerstve. Občianská spoločnosť vyžaduje obrovskú prácu. Je to momentálne jedna z mála úrovní, v ktorej máme e, kontakty s bieloruskou opozíciou a kde s ňou spolupracujeme. E, chcem vás požiadať, Lady Ashton a pán komisár Füle, aby toto fórum dostalo sekretária v Bruseli a tým sme mohli posilniť prácu tohto fóra. E, títo aktéry zatiaľ majú príliš veľa práce a je to na úkor toho, čo chcú dosiahnuť. Aká dôležitá je pre nás táto téma, e, sa ukázalo v Euroneste pretože konflikty v tomto regióne bránia efektívnej spolupráci. E, tieto konflikty zahrávajú dôležitú úlohu, najmä pokiaľ ide o Zadnestersko, kde je Európska únia zastúpená v rozhovoroch 5 plus 2 a nemá dostatočnú vyjednávaciu právomoc. Počas samitu vo Varšave by sme sa mali zasadiť za prepustenie politických väzňov v Bielorusku a mali by sme dať e, jasne najavo, že aj Ruska sa toto týka. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, dámy a páni. Teraz by som chcel odozdať eh, slovo skupine GUE a Jiržimu Maštalkovi na jednu minútu. Ďakujem, pane predsed... Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, myslím si, že musíme podporiť všetko, čo napomáha rozvoju mierových vzťahov a spolupráci v Európe aj keď nie som si istý priezračnosťou motívov tých, ktorí presadzujú európske spoločenstvo, verím, že pôjde k jednote Európy a nepovedie k vytvoreniu nového sanitárneho kordónu pro, okolo Ruska. Bol by som rád, keby si vyjednávači EÚ cestou do Varšavy e, pribalili odhodlanie zjednotiť Európu od Írska po Ural, ako aj všímali si malý rast ekonomiky členských štátov. Rovnako si treba e, všímať spory, e, ako je napríklad spor okolo Náhorného e, Karabachu. Mali by členské štáty počúvať svojich partnerov a zbaviť sa nutkania a neustále im radiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mene Európskej skupiny pre slobodu a demokraciu. Imbra sa na jednu minútu. E, vážený pán predseda, kolegovia, nadchádzajúci summit vo Varšave poskytne e, dobrú príležitosť, aby sme posúdili dosiahnutý pokrok, aby sme ďalej doladili strategické usmernenia pre toto partnerstvo. Je dôležité, aby sme venovali zvláštnu pozornosť jadrovej bezpečnosti. E, v prvom rade by sme sa mali venovať bezpečnosti novej um, jadrovej elektrárne v susedstve uh, Európskej únie. Plány Bieloruska vybudovať novú jadrovú elektráreň v blízkosti Európskej únie eh, môže znížiť snahy eh, v oblasti životného prostredia a energetiky eh, celej Európskej únie. Ďalej treba rokovať napríklad o voľnom obchode s Moldavskom a s Ukrajinou. Súhlasím s kolegami e, Brok a Svoboda e, v tom, že treba nájsť aj nejaké riešenie problému e, Timošenkovej. Východné partnerstvo je mimoriadne dôležité pre Litvu. Patrí to medzi priority mojej krajiny v nadchádzajúcom predsedníctve mojej krajiny VU bude treba posilniť vzťahy medzi e, krajinami vo východnom partnerstve a Európskej únie. E, navrhujem, aby sa jeden zo samitov východného partnerstva konal za e, litovského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. A teraz pán Mlcer jednu minútu v mene nezaradených. Vážený pán predseda, náš cieľ bývalých šesť ruských republik podporovať v ich snahách, je cieľ, ktorý Rusko odmieta. Toto sú vlastne aj krajiny, ktoré by sa teoreticky mohli sa kandidátmi na členov Európskej únie. Unii. To, čo sa tam deje, napríklad na Ukrajine, to, čo sa deje e, s Timošinkovou, e, to zdržiava rokovania s týmito krajinami. Rovnako je to, čo sa deje v Bielorusku. E, nestačí sa snažiť iba o ľudské práva, demokraciu a mier, ale to nám ukazujú aj poslední diktátori e, v Európe, ako je napríklad Lukašenko. Najnovšie ohlásené prepustenie e, politických e, väzňov má dočinenia s financiami, ale demokratické reformy ktoré sú podmienkou pre pomoc z Európy a zo Západu, stále odmieta Lukašenko a to by sme mali poznamenať. A teraz ďalší rečníci. Prvý bude pán Hkmark, 1,5 minúty. Vážený pán predseda, summit vo Varšave eh, musí byť silnou podporou eh, reforiem priorít východného partnerstva, tak aby sme ovplyvnili vývoj v týchto krajinách. Všetky tieto krajiny eh, totiž sa rozhodujú, či sa uberú tým alebo oným smerom, či budú mať autoritatívne štruktúry alebo budú mať demokraciu a otvorenú spoločnosť. To sa deje práve teraz. A tie príležitosti, o ktoré prídeme dnes, sa už neobjavia v budúcnosti. Myslím si, že je dôležité povedať si, že tu ide o Európu a ide tu o, o demokraciu a právny štát. Ukrajina je toho príkladom a takisto aj to, že deje s Timošenkovou je príkladom toho, pretože buď podkopávajú právny štát, alebo podporia demokraciu a ľudské práva toto sú jediné dve možnosti. Európska únia by mala využiť všetky svoje nástroje. Najväčšie ekonomiky na svete by mala využiť asociačné dohody, štipendia, liberalizáciu víz, ale rovnako tieto krajiny musia vysať silné signály o podmienkach, ktoré treba dodržať, ak tieto štáty chcú spolupracovať užšie s Európskou úniou. Preto si myslím, že na samite bude treba robiť konkrétne opatrenia, tak aby e, sa vedeli správne rozhodnúť, ktorou cestou sa uberú. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. A teraz pán Siviec 1,5 minúty. E, ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Východné partnerstvo prešlo skúškou s najlepšími známkami. Pozrel som sa na to, aká práca sa urobila a preto chcem poďakovať komisárovi za jeho oznámenie, ktoré ukazuje, že sa obráme správnym smerom. Východné partnerstvo musí vychádzať z diferencovanej politiky, ktorá musí zahrňať aj také krajiny, ako je Moldavsko a Azerbajdžan. Takže viac za viac, ale na druhej strane menej za menej. My chceme e, podporovať silnú demokraciu založenú na ľudských právach. E, chceme spoluprácu s tými krajinami, ktoré majú demokraciu hlboko zakorenenú. A myslím si, že Varšava si zaslúžila právo organizovať tento summit Štokholm podporoval túto myšlienku. Je to veľmi dôležité pre nás Poliakov, ako určite chápete. Takže Ukrajina je pre nás naozaj mimoriadne dôležitá. E, samozrejme, vieme veľmi dobre, ako zle funguje súdnictvo na Ukrajine. Ale zase nemali by sme miešať strategické veci s taktickými vízový režim a uvolnenie vízového režimu. Myslím si, že je dôležité, aby sme priviedli týchto ľudí k nám a umožnili im e, slobodne cestovať. Toto je takisto veľmi dôležité pre tieto krajiny. Bolo by dobre, keby ste dodržali vyhradený čas, eh, vážení kolegovia. Teraz eh, pani Jatenaky na jednu minútu. Ďakujem. Občianská spoločnosť a plurálna politická kultúra je veľmi dôležitá pre všetky národné štáty. Preto vítam predstavu nejakého mechanizmu, pre občianskú spoločnosť, ktorá by bola zahrnutá do revízie, ktorá teda už bola do tej revízie v máji zahrnutá. Koncept ale nie je e, celkom jasný, aspoň mne. A preto, e, vážená pani vysoká predstaviteľka, chcela by som sa vás spýtať, akým spôsobom tento mechanizmus pre občianskú spoločnosť e, sa bude rozvíjať, vyvíjať, aká je jeho úloha v rámci politiky susedstva a akým spôsobom súvisí e, s tou druhou e, predstav, teda ten European Endowment for Democracy, ktorá si takisto spomí, e, spomínali. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Kamínsky, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka, na úvod by som sa vám chcel poďakovať za slova podpory pre Gruzínsko. Dnes práve pred eh, týmto varšavským summitom. Bol by som eh, rád, keby sme tu na plenárke mohli povedať, že teritoriálna integrita Gruzínska je otázka dôstojnosti pre celý Západ. Situácia na Ukrajine je, eh, je tiež veľmi dôležitou súčasťou našej dnešnej diskusie. Ja ani zďaleka nie som obdivovateľom pána Janukoviča, aby, aby nešlo nejakému nedorozumeniu, ale predsa len si myslím, že by nebolo spravodlivé E, prirovnávať situáciu e, na Ukrajine v súčasnosti so, e, s obdobím stalinizmu. Nie je to dobré prirovnanie a najmä zo strany nie tých, ktorí sa nevyjadrujú nejako k porušovaniu ľudských práv v Rusku. A pokiaľ e, sa teda venujeme otázke ľudských práv na Ukrajine, a je to samozrejme správne, tak chcel by som, aby títo ľudia, aj tieto politické strany, boli e, alebo mali rovnaký záujem aj o ľudské práva, pokiaľ ide o vzťahy napríklad práve s Ruskou federáciou, kde e, strany e, sa ilegalizujú, nie je im umožňované zúčastňovať sa e, plnej politickej činnosti, pričom napríklad na Ukrajine máme parlament, ktorý asi z 50% je opozícia, takže to nie je zďaleka to isté. Ďakujem pekne ďalej, pán Provera. Ďakujem, pán predseda. Východné partnerstvo to je veľmi dôležitý politický aspekt pre Európsku úniu, ale teraz máme na tejto ceste veľa prekážok. Je dôležitý dialóg s Bieloruskom, ale je veľmi ťažký. Vidíme prípad e, e, Timošenko, Lukašenko, ktorý takisto nie je prístupný e, procesu. Ďalej tu máme okupáciu časti Gruzínska. Vzťahy medzi Arménskom a Azerbajdžanom môžu kedykoľvek zdegenerovať v ozbrojený konflikt. Netreba však strácať nádej, treba však partnerom pripomínať ich zodpovednosť, rešpektovanie základných demokratických pravidiel a riešenie konfliktov. Pozrieme sa na Karabach a na Gruzinsko. Európa nemôže akceptovať, aby boli porušované princípy medzinárodného e, práva, ktoré garantujú teritoriálnu nedotknutelnosť. E, je tu predsa uznesenie o nedotknutelnosti Južného Kaukazu a nemôžeme negovať základné princípy rešpektovania ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Stojanov, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprvé, chcel by som sa viedriť k téme Kaukazu. Je veľmi dôležité, aby práve tento región bol vnímaný ako jednotný e, e, región, pretože v súčasnosti sa ako keby rozdeluje na dve skupiny krajín. V súčasnosti Gruzinsko a Azerbajdžan spoločne s Tureckom sa snažia e, pracujú na tom, aby tú tretiu krajinu teda Arménsko, tretiu krajinu v regióne, istým spôsobom izolovali. Ale takéto správanie je absolútne neakceptovateľné a my ako EU musíme byť proti e, nejakému, byť proti nejakému zasahovaniu e, do situácie zvonka, čo je snaha o narušenie všetkého, čo e, čo my v EU chceme dosiahnuť v rámci východného partnerstva. Potom druhá téma, súdny prípad s pani Timošenko. Samozrejme, ona má právo na spravodlivý súdny proces, čo sa do istej miery spochybňuje, pretože už teraz bola príliš dlho zadržaná, alebo je príliš dlho zadržaná, ale pani Timošenko takisto e, mm, poškodila záujmy e, ukrajinských ľudí a tí majú tiež svoje práva, aby sa práve že ich záujmy nepoškodilo. nepoškodilo. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď porovnáme, keď sa pozrieme na, tento, e, na túto snemovňu a diskutovali sme o východe a o západe a o juhu, tak vidím, že pri diskusii o východe máme veľmi nízke zastúpenie. Som málo optimistický a nemôžem si dovoliť byť optimistom, tak ako moji ostatní kolegovia. Snažím sa dokázať zmysel politiky, pani Eštonová a pán File, všetky texty, všetky deklarácie, všetko som si prečítal, ale obávam sa, či to bude môcť fungovať. Summit e, prebieha, ne, priznajme si to vo veľmi negatívnom kontexte. Máme veľmi negatívnu dynamiku v Európskej únii, ktorá vyplýva z krízy, predovšetkým na juhu. Zároveň sme mali veľmi dobrý príklad zlyhania Euronestu, čo vyslalo zlý signál na summit a máme negatívnu dynamiku aj na východe kvôli ubud, ubudaniu demokracie. Čo je naša ponuka? Čo je na stole v súčasnosti? Máme tu možnosť vytvoriť, vytvoriť pomerne veľkú páku, pomerne veľký mechanizmus pre politiku na východe. Boli sme prekvapení na východe. Nechceme, aby sa stalo to isté aj na východe. To, čo nás sa stalo na juhu, nás prekvapilo a šokovalo. To, čo sa stalo na Tahrire a v ďalších miestach sa teraz môže zopakovať. Bude to v Minsku, v Baku a v Jerevane. Mám tu jednu otázku, od ktorej nemôžem odbočiť pani komisárka, pani vysoká zástupkynia, môžete vylúčiť možnosť, že Janukovič zohráva dvojitú hru, keď na jednej strane sa snaží byť Európancom a na druhej strane sabotuje eh, demokratické štandardy eh, zneužívaním prípadu Timošenkova. Vydiera nás a ak nie, hrozí, že sa, ohro, že sa otočí na Rusko. A keď, sa, keď Rusko zamietne, tak sa otočí na Európsku úniu. Ale Ukrajina bude test. Mali by sme ukončiť asociačnú dohodu do konca polského predsedníctva, ale v prípade, že to tak bude pokračovať na Ukrajine, ako to pokračuje, mali by sme ju zamietnúť, ratifikovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A pán Vigenen, nech sa páči, máte slovo na minútu a pol. Pani vysoká zástupkynia, pán File, vážení kolegovia. Myslím, že by sme nemali očakávať príliš veľa od tohoto samitu. Zároveň musíme priznať, že od roku 2009, keď prebiehal samit východného partnerstva a zároveň spustil novú iniciatívu v tejto oblasti, podarilo sa nám dosiahnuť pomerne veľa. Dva roky nie sú veľa, ale zároveň v tomto istom čase sme mohli formovať politiku, ktorá teraz začína prinášať prvé výsledky nemôžeme byť eh, pesimistickí ohľadom dynamiky, pretože na vlastné oči sme mohli vidieť, že stále viac a viac ľudí z východných krajín, z výcho- od východných partnerov, stále viac ľudí vidí svoju budúcnosť v európskej rodine v jednej rodine s nami. Chcú pracovať rovnakým spôsobom, ako fungujeme aj my, s väčšou transparentnosťou a zároveň s väčšou zodpovednosťou. A zároveň by sme mali často podporovať revízia Európskeho parlamentu z tohto roka nám dala nový vstup pre politiku smerom k východu. A zároveň mali by sme aj jednoznačne povedať, že môžeme dosiahnuť výsledky len vtedy, ak sa budeme lepšie koordinovať, ak budeme navzájom podporovať svoje iniciatívy na rôznych úrovniach, komisia, rada, parlament a členské štáty. Mali by sme mať jednoznačnú líniu medzi východom a západom, medzi juhom a severom. To je jasná myšlienka. Mali by sme mať spoločný cieľ, bezvizové cestovania. To je veľmi dôležité pre ľudí v týchto krajinách. No a v neposlednom rade mali by sme sa otvoriť, mali by sme otvoriť viac programov pre partnerov, najmä v oblasti vzdelávania a vedy. No a na záver, asociačná dohoda s Ukrajinou je čosi, čo by malo byť dobrým príkladom pre všetkých ostatných. A zároveň musím povedať, že skutočnosť, že trestný zákonník ešte pochádza zo stalinistických čias, len ukazuje, koľko veľa reform ešte potrebujeme. A zároveň ani Timošenková nezmenila tento trestný zákon, keď mala možnosť tak spraviť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Prosím, kontrolujte svoj čas. Máme tu modrú kartičku s otázkou. Akceptujete otázku? Súhlasíte s otázkou? Nech sa páči, tak môžete položiť otázku. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána poslanca Vigenina. A táto otázka nadvezuje na to, čo hovorila aj pán Sarius Volsky. Táto ponuka Euronestu Myslíte si, že je to dostatočne atraktívna ponuka pre našich partnerov? Dokážeme ich presvedčiť tým, čo ponúkame? Čo o tom hovoria vaše skúsenosti? Myslíte si, že by sme mohli že títo ľudia by mali klásť väčšiu pozornosť tejto ponuke, alebo ju jednoducho nedokázali prijať. Ďakujem pekne za vašu otázku, pretože nemal som možnosť v tomto krátkom rečníckom čase povedať, čo si na tému Euronestu. V každom prípade je pravda taká, že sa nám nepodarilo dosiahnuť E, schválenie správy, ktorá bola predstavená. A To vyplýva z nezhôd na drobných témach. Nehovorím drobné, pretože je to len jedna malá časť z celého širokého spektra tém, ktoré boli prediskutované a dohodnuté v rámci Euronestu a jeho valného zhromaždenia. Je to čosi, čo by sme mali zobrať do úvahy pri budúcich stretnutiach. Ale moja skúsenosť je taká, že všetkých 5 krajín má záujem o pokračovanie tejto spolupráce v rámci Euronestu. Je to veľmi živá, perspektívna štruktúra Všetci sú veľmi spokojní s tým, že majú možnosť s nami spolupracovať a vyvinú veľké úsilie aj do budúcej práce a chcú do toho investovať. To je to, je to posolstvo, ktoré prinášam z Arménska a z Azerbajdžanu po tom, ako prebehlo prvé plénum Euronestu pred dvoma týždňami. Takže Ďakujem len pekne, pán predseda. Prekra- prerušuje, prerušuje poslanca. Bohužiaľ, váš režimský čas sa skončil. Ďakujem pekne, pán predseda. Partnerstvo patrí k prioritám polského predsedníctva. V záverečnom dokumente samitu by mali byť konkrétne termíny a vyslovenia ohľadne e, slobodných tranzitov a zrušenie vízovej povinnosti, taktiež by bolo treba sa vážne venovať tomu, či východné regióny Európskej únie môžu dostať dodatočné financovanie, napríklad región Lublinu v Poľsku a či môžu realizovať tento projekt. Taktiež vidíme v susedskej politike určité podobnosti čo sa týka južného rámca a východného rámca. Politické problémy na Ukrajine tu nemôžu vrhnúť tieň na toto partnerstvo. My nechceme, aby sa scenár arabského jara znova zopakoval. Keď sa teraz zmrazia peniaze, potom východné partnerstvo sa nebude môcť ďalej rozvíjať a môže sa stať, že bude chýbať koncepcia No čo nikto nerobí. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Varšavský summit e, uzná európske ašpirácie našich východov európskych partnerov alebo zohľadní ich. To je pravda, ale stačí to? Alebo je to len rituálna fráza, ktorá nie je vhodná e, voči politickým realitám, ktoré sa vyvíjajú na našich východných hraniciach keď e, Timošenková je súdená stalinistickým súdom a výmena, výmena medzi e, Medvedevom e, a je, je to ako výmena, výmena cárov, výmena medzi Medvedevom a Putinom. A to, to ohrozuje celú oblasť, ale naše odkazy nie sú celkom presvedčivé. Členská perspektíva E, liberalizácia víz a obchodné e, dohody sa pohybujú, ale pomalým tempom. Zameriavame sa na e, juh a to vytvára frustráciu. Naši partneri majú dôvod si myslieť, že boli degradovaní. Projekt Nabuko je menej viditeľný než v minulosti. Mediačná kapacita únie nemôže riešiť riadne tzv. zmrznuté konflikty. Ako výsledok tieto zmrznuté konflikty sú pripravené na zápal. Aby som to zhrnul, pán predseda, nie je veľa nového na východnom fronte. Tento deficit politickej vôle nepozbudzuje našich partnerov, aby sledovali demokratické reformy. Toto by mohlo vytvorí strategickú a energetickú krízu, ktorá by znásobila ekonomickú krízu, ktorú už poznáme. Východný rozmer našej politiky, ten musíme rozvíjať sami. Inak. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, musíme pokračovať. No, ďalej má slovo pani Flašiková Beňová, nech sa páči, máte slovo

šanca ktorú poskytuje stretnutie vo varšave by nemala ostať nevyužitá. viacerí pozorovatelia označili rok two thousand and eleven z hľadiska partnerstva za kľúčový a pre jeho budúcnosť rozhodujúci. jednou z prioritných je pochopiteľne oblasť financií. hoci sa medzi rokmi two thousand and eight a two thousand and thirteen ráta so zvýšením ročného objemu financií o tri štvrtiny podstatné budú rokovania o finančnej podpore na obdobie rokov two thousand and fourteen a two thousand and twenty najmä toto je veľká výzva pre poľské predsedníctvo ale aj pre nás všetkých

na záver mi dovoľte zdôrazniť že iniciatíva tohto typu nesmie zmeškať príhodný moment roku two thousand and eleven s poľským predsedníctvom a na druhej strane treba túto iniciatívu budovať systematicky a dlhodobo aj za účasti všetkých členských krajín únie. ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Megalský, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Spomínam si, v 90. rokoch bola perspektíva, že Polsko raz vstúpi do NATO, do Európskej únie a toto veľmi pomohlo našej krajine e, v, v, v obhájení demokratických štandardov. A takže kolegovia z EPP chcú taktiež e, zaviesť určité štandardy, napríklad e, e, predlžila sa táto doba a musíme niečo urobiť pre ľudské práva v tomto regióne. Chceme mať určitý sviatok vo Varšave, ako povedal pán Živiec, to by mal byť ten summit potrebujeme načrtnúť jasnú perspektívu e, týmto krajinám. Chceme im pomôcť geopoliticky, chceme im pomôcť aj v dodržiavaní ľudských práv. Pani komisárka, žiadame vás, aby vo Varšave bol vyslaný jasný integračný signál. Ďakujem pekne. Teraz pán Gáler. Východné partnerstvo je je veľmi dôležité. Rozsah približovania k EÚ závisí od toho, nakoľko sa e, susedstvo bude e, e, rozvíjať v oblasti demokracie. Opačná strana je tu aj menej za menej. To je konkrétne vo vzťahu k Ukrajine. Ja dúfam, že Janukovič pochopil tie jasné slova o troch inštitúcií minulý týždeň od eh, Vialte, od Emmy Brook a Štefana Fileho, Fileho ide o odstránenie stalinistického paragrafu, ktoré, na ktorom sú založené e, politické procesy proti Lucenkovi, Timošenkovej a ďalším. Jarnukovič musí eh, sa prispôsobiť demokracii. Keď sa chce pripájať, pridružovať, nie je možné aby zjednotená komisia sa musela uzavrieť do e, výboru pre zachovanie e, demokracie. Ja súhlasím s kolegom Kaminským, ktorý kritizoval e, situáciu v ľudských právach v Rusku. On to spomenul a myslím, že by sme tam nemali e, posielať pozorovateľov volie, lebo vieme, že tam žiadne demokratické voľby neprebehnú. Takže kritiku, ktorú vyjadrujeme voči Ukrajine, tá musí byť takisto, e, byť takisto silno vyjadrená aj voči Rusku. Ďakujem pekne. Chceli by ste odpovedať? Áno, nech sa páči, pán Miganský. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že som nerozumel celkom tej poslednej vete. Vy nechcete, aby sme poslali e, delegáciu pozorovateľov do tých krajín, kde existuje podozrenie, že by došlo k, k podvodom pri voľbách? To nerozumiem. Predsa pozorovatelia informujú o možných nezrovnalostiach a preto by sme mali poslať pozorovateľov do Ruska, aj keď si myslíme, že môže dojsť k volebným podvodom. Nech sa páči, pán Galer. Ja som bol teraz, e, e, som hlavným pozorovateľom v Tunisku. Ja hovorím, že máme posielať pozorovateľov tam, kde je nádej, že proces bude viesť k demokratickému výsledku alebo môže k nemu viesť. A ja sa obávam, že žiaľ v Rusku aj na základe posledných udalostí je už teraz jasné, že tento proces nebude viesť k eh, demokracii alebo k demokratickému volebnému procesu. Ani nie sú pripustené všetky strany, ktoré sa chcú zúčastniť volieb, ani tlač a iné prostriedky nie sú štrukturované tak, aby došlo k voľbám, ktoré by mohli niesť nálepku demokratické aspoň len náznakom. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz nech sa páči pán Paško, minúta, nech sa páči. Pokiaľ ide o prerušenie zásobovania plynom z Ruska a konflikt v Gruzínsku, chceme upevniť východné krajiny, že sme na ne nezabudli a že ich nádej priblížiť sa k EÚ je hmatateľná. Všetky tieto krajiny patria do bývalého sovietskeho priestoru a to znamená, že v rovnici sa nachádza aj Rusko a je to veľmi komplikované od začiatku. Súčasné problémy v EÚ vytvorené krízou a očakávaný vývoj v Severnej Afrike ešte viacej skomplikovali situáciu a Rusko e, môže využiť tieto problémy. Ja len dúfam, že keď budeme rokovať o dohodách o pridružení a tieto rokovania dokončíme, už nebudú žiadne zmeny na poslednú chvíľu z politických dôvodov. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vašu presnosť. A teraz dávam slovo pánu Bielanovi. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Summit východného partnerstva je určite pre Polsko tou najvýznamnejšou udalosťou v zahraničných vzťahoch a ke, každé vyhlásenie môže byť dobrým e, dokumentom spolupráce medzi Bruselom a východnými partnerstvami. V Európe máme dočinenia s krízou, ktorá ovplyvňuje aj vzťahy s východom a preto sa stále viac ľudí zaujíma o východnú politiku a vieme, že by mohlo dojsť k rozšíreniu aj v tomto smere a preto musíme vybudovať dobrý základ, ešte je možné, že do konca roka by sme uzavrili asociačnú dohodu s Ukrajinou, Máme aj možnosť o, o e, oblasti voľného, dohody o voľnom obchode, čo by pomohlo našemu e, hospodárstvu. Takisto pokračujú rokovania s Moldavskom a ďalšími. Potom budeme mať majstrovstvá vo futbale, ktoré organizujú spolo Polsko a Ukrajina. Aj to je dôležitý signál. Musíme myslieť na slobodu. V Bielorusku stále prenasledujú ľudí z politických dôvodov a európske štáty tu musia zaujať rozhodné stanovisko. Ďakujeme veľmi pekne a teraz nech sa páči pani Ibrišagič 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj krajiny východného partnerstva sa nachádzajú na križovatke vývoja k úplne fungujúcej demokracii alebo k e, regresii. Občianska spoločnosť, mimovládne organizácie žiadajú slobodu, ale bez slobody a stability sa nedostaneme nikde. Mnohí už povedali a spomínali náhorný Karabach a hovorilo sa aj o tom, že to napätie, ktoré sme pociťovali na jar, doteraz ešte nevybuchlo a hovoríme, že ak budeme spolupracovať, ak vy, pani Aštonová a ostatní budete kontrolovať situáciu, možno dojde k zlepšeniu, ale zatiaľ nevidíme nič. To neznamená, že by sme sa mali teraz e, oprieť a brať veci na ľahko, pretože veľmi často vidíme, že Potrebujeme vysvetliť, čo sa vlastne robí v, vo východných krajinách a všetky konflikty v tejto oblasti by mali byť riešené rovnakým spôsobom. Nemôžeme e, pristupovať k jednotlivým oblastiam rôzne. Všetky tieto situácie musíme riešiť rovnakým spôsobom. To je dôležité, pretože to, čo sa akceptuje ako riešenie v jednej oblasti, musíme akceptovať aj v druhej oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kirilov na jednu minútu pán predseda. Východné partnerstvo ponúka mnoho príležitostí na plodnú spoluprácu medzi EÚ a jej východnými e, susedmi, ale jej najväčšia hodnota je práve v inom rozmere. V tom rozmere, ktorý e, vedie k tomu, že zachováme rovnováhu vo vzťahu so všetkými krajinami, a pozeráme sa na tento región ako na celok. Regionálna spolupráca je tu veľmi dôležitá, najmä pokiaľ ide o vypracovanie dopravných a energetických koridorov. To je dôležité nielen pre našu energetickú bezpečnosť, ale aj to je dôležité pre ekonomickú integráciu partnerov z EÚ. Žiaľ, táto spolupráca nie je možná v situácii konfliktov a zavretých hraníc, preto musíme vytvoriť priestor dôvery a stability, aby sme našli mierové riešenie vojnových konfliktov v tomto regióne. EÚ má zohrávať stabilizujúcu úlohu v Gruzínsku, ale nie je veľmi e, aktívna v Náhornom Karabachu alebo v Zadnestersku. E, a mali by sme na to využiť aj dialog EÚ e s Ruskom. Naš, potrebujeme naše záväzky aj na účasť pri stabilizácii po konflikte. Ja si myslím, že toto je cesta tako zvýšiť našu úlohu vo východnom partnerstve. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Kovalovi na jednu minútu. E, pán predsedajúci, Pani komisárka, dámy a páni, ja nezdielam názor, že sme spravili všetko pre východné partnerstvo. Ja mám taký pocit, že Európa sa pozerala na toto partnerstvo ako na partnerstvo na okraji ale vážim si vašu zaangažovanosť. Spravili ste veľa preto, aby summit vo Varšave viedol k úspechu. Toto je veľká šanca, my vieme vo Varšave, čo to znamená. Potrebujeme alebo musíme partnerstvo e, vidieť z hľadiska budúcnosti, nie z toho, v akom stave je dnes. To je ponuka mládeži. Predsa keď deti vyrastú, keď dokončia štúdium, budú spolu s nami e, obchodovať, rokovať a my potrebujeme univerzitu univerzitu pre východné partnerstvo. Potrebujeme aj nové perspektívy, finančnú perspektívu, perspektívu pre generáciu. To vidíme aj na udalostiach zo Severnej Afriky. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán a 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci to, čo povedala vysoká predstaviteľka, boli veľmi optimistické slova. Hovorila o úspechu východného partnerstva. To vám želám, pán komisár Füle, a želám to aj polskému predsedníctvu. My by sme si prijali, ja by som si prijal, aby sme tu nedopadli tak, ako pri poslednom zasadnutí Euronestu. Je to úspech, ktorý že sa vôbec tam dostalo parlamentné zhromaždenie a začalo s prácou. Zdieľam rovnaký názor, pokiaľ ide o financovanie východného partnerstva. Myslím si, že treba spraviť všetko preto, aby sme pomohli opozícii a najmä pani Timošenkovej na Ukrajine. Potrebujeme mať aj asociačnú dohodu s Moldavskom a Gruzinskom. Ja dúfam, že dosiahneme pozitívne zmeny aj v Bielorusku práve prostredníctvom takýchto aktivít. Musíme spolupracovať na východnom partnerstve Aké možnosti tu máme, napríklad uľahčenie vo vízovom styku? Nemáme žiadnu vízovú povinnosť pre Rusko a máme šengenské hranice pre Európsku úniu a štáty vo východnom partnerstve to považujú za dôležitú tému Ukrajina, Moldavsko. Musíme s nimi spolupracovať. Potrebujeme aj podporovať občiansku spoločnosť. A teraz dávam slovo pani Kaku. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Druhý summit východného partnerstva, ktorý sa koná vo Varšave, alebo bude konať vo Varšave, je vynikajúca príležitosť vyslať veľmi silný politický signál ohľadom európskej politiky a jeho závery budú mať mimoriadne vysokú dôležitosť kvôli budúcej implementácii nášho východného partnerstva. Neexistuje žiadna pochybnosť, že musíme spomínať susedskú politiku. Dokument komisie poskytuje naozaj veľmi dobré odpovede na veľmi prudko sa meniacu oblasť. Tento dokument je rozhodne posun správnym smerom. Na druhej strane sú tu ale oblasti, kde je nevyhnutné prijať kľúčové kroky. Politika sa posunula nielen vždy správnym smerom a nie vždy e, tu, to bola naša zodpovednosť za tento posun. Ale v každom prípade musíme stať veľmi pevne v týchto témach a zároveň musíme podporovať ďalšie financovanie. To samozrejme ale musí závisiť od napredovania jednotlivých krajín a od toho, ako individuálne budú posúvať svoj vývoj prístup k občianskej spoločnosti je tiež veľmi dôležitý. No a v konečnom rade je to aj návrh vytvorenia Európskeho fondu pre demokraciu. Myslím si, že to je naozaj veľmi vítaný návrh a rád by som teda hovoril aj smerom k vysokej zástupky, ako aj smerom ku komisii, že to bude trvať istý čas, kým sa tam to podarí implementovať. Niektoré fondy, niektoré nástroje tu sú. Ešte neboli využité tak, ako sme ich mohli využiť, boli len čiastočne použité. A ja som presvedčený, že musíme využívať skôr tieto fondy, ako vytvoríme nejaký európsky fond. Komisia musí využiť svoj vplyv, aby sme dokázali posunúť tento, túto časť sveta dopredu. A pevne verím, že sa nám podarí tieto veci posunúť na Varšavskom samite. Ďakujem pekne slovom pán poslanec Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda

A posledným rečníkom zozname je pán Tökeš. Nech sa páči. Vážená Vážený, vážená pani predsedajúca, vážená podpredsednička Európskej komisie. Summit východného partnerstva v Varšave sa bude konať v septembri, podobne ako ten predchádzajúci summit počas maďarského predsedníctva, ktorý sa venoval rozšíreniu. Téma rozšírenia Európskej únie je dôležitou témou na zozname priorit polského predsedníctva. Tieto dve krajiny spolupracovali pri organizácii tohoto samitu. Chcem pogratulovať Polsku, ktoré je hlavným hnacím mechanizmom v pozadí spustenia východného partnerstva spolu so Švédskom. Ako krajina, ktorá kedysi bola v sfére ruského vplyvu, sovietského vplyvu, Rád by som zdôraznil solidaritu, ktorú malo maďarské predsedníctvo voči Chorvátsku pred jeho vstupom do Európskej únie a pri príprave rokovaní, rovnako ako teraz Polsko ukazuje svoje sympatie voči Ukrajine. Pri 20. výročí rozpadu sovietského, e, sovietského impéria je, som naozaj presvedčený, že Európska únia rozdelená, môže byť opätovne spojená so svojimi regiónmi, ktoré k nej prirodzene patria na východnej strane železnej opony a to len pomocou takéhoto typu solidarity a takýmto spôsobom môžeme ukončiť proces integrácie. Veľmi dobre vieme, čo sa, čo sa deje v našom susedstve. A to, čo sa deje v susedstve, má dopad na celú Úniu. A práve preto naša susedská politika je kľúčová, preto aby sme budovali silnejšiu Európu. V ich krajiny východného partnerstva vykonávajú reformy, tak aby sa dokázali priblížiť k Európskej únii. Neustále žiadame ďalšie úsilie a ďalšie snahy a zároveň snahu rešpektovať ľudské práva v Bielorusku aj Ukrajine. Musíme byť zjednotení za našimi záväzkami pri vytváraní inkluzívnejších prepojení a zároveň musíme využiť tento summit na to, aby sme vyslali správny politický signál ohľadom nášho odhodlania pri hraní kľúčovej úrohy v tomto regióne. A ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec. Tým sme ukončili zoznam prihlásených rečníkov a môžeme prejsť k bodu Catch the Eye. Máme tu veľmi veľa poslancov, ktorí sa prihlásili do tohoto bloku, ale bohužiaľ máme len 5 minút, takže nedostanú slovo všetci. Slovo dostane na minútu pán Lišek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani vysoká zastupkynia. Ja som hrdý ako Poliak, že budeme mať e, tento summit vo Varšave, nielen Polsko, ale aj celá EÚ môže byť na to hrdá. Je to krok správnym smerom. My ponúkame niečo, na čo tých šesť krajín, ktoré sa nachádzajú v tomto programe, na čo čakajú. My vieme, že tieto krajiny sa snažia dosiahnuť e, politickú stabilizáciu, demokraciu a bezpečnosť a my im v tom môžeme pomôcť. Očakávame hospodársky rozvoj a to by bol skutočne dobrý ťah keby sa dohoda s Ukrajinou a rokovania sa už ukončili v Ukrajine, tieto obchodné dohody, to by bol aj jasný signál

Ďakujem veľmi pekne a ďalej má slovo pán poslanec Bušoj. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Štáty v susedstve EÚ môže byť motorom pre hospodárskú a politickú stabilitu a pre zlepšenie blahobytu týchto krajín. Preto si myslím, že iniciatíva z roku 2009 ktorá sa rozbehla v tomto roku, bude sa ďalej koncipovať a rozvíjať. Ja sa teším, že polské predsedníctvo eh, venovalo prioritu tomuto aspektu, ale súčasne sa musíme pozrieť aj na závery implementácie, musíme vytvoriť nejaké závery a opatrenia, ktoré budú vhodné pre tieto krajiny. Takisto musíme v budúcnosti prijať opatrenia, nasmerovať opatrenia, ktoré, e, budú, ktoré budú v prospech občanov týchto krajín aby sa zlepšil proces demokratizácie v týchto krajinách, ale takisto musíme e, získať adekvátne finančné prostriedky a preto pre e, roky 2014 až 2020 musíme na to vyčleniť viacej prostriedkov. Ďakujem pekne. Komisár, summit východného partnerstva vo Varšave musí byť

Znie to ako hudba v mojich ušiach. Ďakujem pekne. Keď sa v parlamente hovorí o stalinistickej diktatúre a procesoch, tá hudba, hudba je falošná. Tieto tóny sú falošné, pretože opäť sú aj štáty, ktoré sú mimo EÚ, ktoré sú podrobené kritike vy ako vysoká zástupkynia pre zahraničné veci možno viete, že Judith Simam v Maďarsku, to je veľmi aktívna odborárka. Ona zorganizovala demonstráciu bola e, e, uväznená, je už mesiace v domácom väzení. V Maďarsku už tri roky sú dvaja opoziční e, politici takisto vo väzbe. A toto sú nespravodlivé konania. A súd koná za zatvorenými dverami ohľadne týchto e, problémov. Jörg Burdha je tiež e, opozičník. On nemôže byť prítomný na vlastnom procese. Toto sa predsa dialo za stalinizmu. Tam boli také tieňové, bábkové procesy. Pani Ctená, vysoká e, zástupkynia, čo hovoríte na to, keď v Ukrajine a v Bielorusku by vám bola položená táto otázka. Ja si myslím, že to sú skutočne nemožné okolnosti. Ďakujem, pán Kozlovský, ako náš posledný rečník. Ďakujem, pani predsednička. Mnohé členské štáty sú skeptické ohľadne Bieloruska a jeho režimu aj voči Ukrajine. Napriek tomu si myslím, že poľské predsedníctvo by malo konsekventne spolupracovať s východnými partnermi a prehlbiť túto spoluprácu. Ja si myslím, že to stretnutie vo Varšave zohrá úlohu občianskej spoločnosti smerom k lepšej dynamike vo vzťahu medzi EÚ a východnými partnermi. Ale chcem ešte hovoriť o integrácii. A integrácia je veľmi dôležitá. Môže tu byť integrácia ohľadne spojenia regiónov vo výbore regiónov 8. septembra. Bolo toto stretnutie v Poznaní. Môžeme veľa urobiť pre toto. Ďakujem pekne. Hovorí predsednička, chcem požiadať vysokú zastupkyniu Únie pre zahraničné veci a bezpečnostú politiku Catherine Ashton, aby sa ujala slova. Ďakujem pani predsednička a blahoželám k vašej voľbe mnohí poslanci, členovia e, spomenuli rôzne otázky a ja chcem nadviazať na to, čo povedal môj kolega pán Brok, preto sedím tu a nie tam. A odpoveď je, že sa pohybujem medzi tými dvoma miestami vždy. Ale ak mi nájdete miesto v strede, budem rada, keď tam budem sedieť. Ale chcem splniť moje povinnosti. Najdôležitejšia otázka, ktorá bola spomenutá v našej rozprave, je, či máme politickú vôľu skutočne vložiť toľko energie a úsilia do nášho východného partnerstva, tým spôsobom, kde sme minuli veľa energie, keď sme sa pozreli na našich e, južných susedov z hľadiska zapojenia sa e, ctených poslancov, a ja som to už povedala v tejto debate, a Stefan o tom niekoľkokrát hovoril z jeho pohľadu a z nášho spoločného pohľadu, ja si myslím, že odpoveď je veľmi jasné. Áno. Summit ktorý budeme mať tento týždeň vo Varšave, je skutočne dôležitý a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať polskému predsedníctvo za obrovské množstvo práce, ktoré do toho investovali. Ja som bola svetkom tejto práce a ja im ďakujem veľmi pekne za všetko úsilie, ktoré vynaložili. Je to kvôli práci, ktorú odviedli a kvôli ich zanieteniu, ktoré vidíte aj zo strany Stefana a mojej strany, že vidíme silnú reprezentáciu zo strany Európskej únie a dúfam, že to bude úspešný summit. Nepodceňujem výzvy, keď sa pozeráme na našich šiestich partnerov východného susedstva, pre každého z nich naše vzťahy <clears throat> prinážajú so sebou určité výzvy, ktoré treba riešiť a obavy. Všetky už boli vyslovené v tejto snemovni dnes večer z hľadiska zamrznutého konfliktu, potenciálu pre, pre nový konflikt, potreby, ašpirácie, hodnot, ktoré musíme podporovať v EÚ, ale ktoré očakávame, že budú podporovať aj tí, ktorí chcú s nami spolupracovať. Takisto dôležitosť zabezpečiť, že tieto <clears throat> veci sa budú riešiť jasným a transparentným spôsobom. Toto je prípad, ktorý bol často spomínaný v našej diskusii a to je prípad. Pani Timošenko, a chcem jasne povedať, že otázka, ktorú sme spomenuli, je selektívne využitie e, súdnych, súdnotrestných opatrení a toto, táto kritika nepochádza len od nás, ale od mnohých iných nezávislých expertov. Ja si myslím, že je veľmi dôležité a treba to brať veľmi vážne. To je otázka, ktorú som spomenula s nimi a Stefan v diskusii s nimi tiež. A o čo ide, že keď vidíme súdny proces, chceme vidieť skutočne riadny proces, chceme, aby sa voči ľuďom správali férovo a riadnym spôsobom tak, ako fungujeme my ako Európska únia. Raz som bola ministerkou spravodlivosti a viem, aké je toto dôležité ako súčasť tej cesty v rozvoji Európskej únie a aké je to dôležité, aby sme stáli e, a držali sa absolútne týchto princípov. Budeme pokračovať v našich diskusiách o, o oblasti o, o obchodu a o asociačnej dohode, lebo vieme, že táto asociačná dohoda poskytuje silnejšie záruky ohľadne týchto vecí, ktoré sú také dôležité voči Ukrajine. Ale ako pani, posl- pani, pani poslanci povedali, je jasné, že dohody treba ratifikovať národné a európske parlamenty. A Európsky parlament musia súhlasiť s duchom, ako je to vytvorené. Konkrétne tom, k otázke toho nástroja občianskej spoločnosti. My sme už e, vyčlenili 22 miliónov eur na tento nástroj a chce sa sústrediť na e, e, splnoprávnenie a splnomocnenie občianskej spoločnosti. To je veľmi dôležitá vec, ale ide tu o transparentnosť a otvorenosť, o hodnota tohto návrhu pre demokraciu je umožniť veci, ktoré ešte nemôžeme urobiť. Nechceme duplikovať to, e, také nástroje, ktoré už máme, ale chceme sa pozrieť na niektoré otázky, ktoré boli spomenuté v našej diskusii s našimi partnermi na východe aj na juhu a síce ako podporíme, aby bol proces efektívnejší, ako podporíme mladých ľudí, ako podporíme rast politického procesu. A to nám umožníme, dúfajme, aby sme e, pracovali lepším spôsobom a zadržať si určitý odstup pre tých, ktorí si zaslúžia podporu, ale neplňajú, nesplňajú celkom e, naše kritéria. Chcem ukončiť tým, čo môže byť teda prospech z tohto samitu. Podľa mňa poprvé jasné načasovanie podpisu ukrajinskej asociačnej dohody a dohody o voľnom obchode a zahájenie týchto rokovaní s Moldavskom a Gruzinskom. Ak sa nám pod, podarí dosiahnuť pokrok v tejto veci, bude to dôležité. Mobilita je dôležitá otázka pre mnohé krajiny a dôležitosť e, toho čo môžeme poskytnúť ohľadne mobility v najbližších mesiacoch. To bude tiež veľkou súčasťou tohto projektu a spolupráca medzi rôznymi sektormi, hlavne energetika a doprava. A samozrejme, politická spolupráca a dialog, ak sme schopní využiť túto príležitosť aby sme spojili e, vodcovstvo s Európskou úniou a s našimi východnými partnermi a rozvinuli silnejší vzťah a očakávame aj záväzky z ich strany, ako aj my poskytujeme záväzky. Bude tam stále väčšia zájomná zodpovednosť. To budú kľúčové slova našej spolupráce a ja si myslím, že to bude veľký úspech a poskytne to novú energiu pre našu prácu s našimi východnými partnermi. Ako som začala pani predsednička, ďakujem polskému predsedníctvu zvlášť e, maďarskému predsedníctvu za základnú prácu, ktorú odviedli a teším sa na to, čo podľa mňa určite bude úspešné predsedníctvo v prípade polského podujatia. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, chcem vás informovať, že budeme mať teraz veľmi krátku dvojminútovú prestávku, než začneme pracovať na ďalšom bode našho programu, ktorý sa týka sexuálnej orientácie a rodovej identity v rámci Rady OSN pre ľudské práva.